tretích krajín, technologickú závislosť od tretích krajín a spolupráca a znižovanie technologickej závislosti to sú tie najdôležitejšie e, charakteristiky tohto fondu. Som si istá, že e, obrana sa stane jedným z motorov európskej integrácie. Stále hovoríme o priemyselnej spolupráci a e, tiež by som chcela počiarknúť, že komisia víta túto dohodu, e, ktorá bola dosiahnutá v rámci trialógy. Dúfam, že zajtra e, bude tento dokument schválený a ďakujem vám všetkým spravodajcovi, e, tieňovým spravodajcom, pán Buzek aj vám z výboru. ITRE ďakujem za tvrdú za prácu na tomto dokumente. Viem, že to nebolo jednoduché, ale výsledok je uspokojený uspokojivý. Ďakujem pani komisárka Bienkovská. A teraz dáme opäť slovo pánovi spravodajcovi Krasnodebskému. Ďakujem pekne, pani predsednička, za Ďakujem teda aj za tieto zaujímavé príspevky v rozprave. Diskusia ukázala, že ani v jednotlivých politických skupinách nie je na túto problematiku rovnaký názor napríklad aj v SAD, aj e, v e, politickej e, skupine zelených. A sú tam rozdiely aj medzi jednotlivými krajinami krajinami, eh, kde nečelili dlhé roky invázie, ale na druhej strane máme krajiny ako napríklad pobaltské štáty alebo eh, štáty na východe Európy, ktoré sa ešte stále cítia byť ohrozené. Áno, sociálne programy sú dobré a dôležité, ale keď sa nám nepodarí ochrániť slobodu, je ohrozený náš blahobyt. Chcem sa poďakovať aj rakúskému, aj rumunskému predsedníctvu. Veľmi tvrdo ste pracovali, aj v rokovaniach ste prejavili e, podrobné, dôkladné znalosti a e, k e, tým vzťahom z NATO môžem povedať, no už v mojom regióne sme za tento fond, ale e, uvedomujeme si, ako to bolo povedané, že NATO je garantom našej bezpečnosti. Na tom sa nič e, meniť nebude chceme, aby iné krajiny, ako napríklad aj Francúzsko, sa viac zapojili e, do obrany e, východných e, e, hraníc, východnej osy v rámci NATO pokiaľ ide o Poľsko a krajiny v našom regióne. Myslím si, že takto budeme môcť modernizovať náš obranný priemysel tým, že budeme spolupracovať s e, vedúcimi podnikmi v tejto oblasti a tak sa udeje aj v oblasti e, vedy a výskumu. A na toto slúži tento e, fond, že bude využitý celý potenciál v rámci Európskej únie. A ešte jedna vec. Skutočne poprosím vás, aby ste hlasovali za text tak, ako bol dojednaný. Poprosím, odmietnite všetky pozmeňovacie návrhy návrhy, ktoré budú predložené do plena proti 1CP. Hlasujte prosím proti všetkým e, pozmeňovacím e, návrhom, ktoré budú predložené v pléne. Toto by som, teda, takto by som chcel na vás apelovať. Ak návrh prejde, je to šanca pre priemysel a aj pre celú Európsku úniu a tiež to posilní eh, fungovanie eh, NATO a eh, naše obranné kapacity, ktoré sú dôležité, aby sme mohli brániť náš životný štýl a našu civilizáciu. Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi. Tým pádom sme ukončili rozpravu k tomuto bodu. Hlasovať sa bude zajtra. Postupme k nasledujúcemu bodu na dnešnom programe a síce k spoločnej rozprave o krytých dlhopisoch správa kolegu Benda Lukeho a, a Ďalšia jeho správa. Najprv dám slovo pánovi spravodajcovi Lukemu. Nech sa páči, pán Luke, máte slovo. Äh Pani predsednička, dámy a páni, kolegy, kolegyne, kolegovia. Pre každý kapitálový trh je dôležité, aby existovali bezpečné cenné papiere. Žiaľ, vieme, že e, bezpečné cenné papiere sú zriedkavé. Vieme, že e, listina podoba cenných papierov neposkytuje e, postačujúcu mieru bezpečnosti najneskôr od čias finančnej krízy. Si to uvedomujú všetci. Vieme, že štátne dlhopisy neposkytujú dostačujúcu mieru bezpečnosti, dokonca ani štátne dlhopisy eurozóny neposkytujú poskytujú postačujúcu mieru e, zábezpek. Tak ako si všetci uvedomujeme, najneskôr od čias krízy eura a štátnych dlhov. Ale vieme, že máme dlhopisy. Vieme, že dlhopis je bezpečným cenným papierom. Cenný papier e, je prakticky na jedničku. E, dlhopis je takýto už viac než 250 rokov a nikdy nedošlo k zbankrotovaniu. Je to cenný papier, aký potrebujeme v eurozóne. Je to cenný papier, ktorý potrebujeme v únii kapitálového trhu a je teda zvláštne, že dlhopisy e, kryté týmito záložnými listami sú relatívne zle zabezpečené v Európskej únii, že existuje len prehľadný, len malý počet e, štátov, kde takéto záložné listy majú svoju tradíciu a e, veľmi úspešne sú využívané 10 ročia dokonca konca storočia a iné krajiny v Európskej únii eh, s nimi majú malo skúsenosti a nemajú dokonca ani mm, vypracovanú legislatívu upravujúcu eh, záložné listy. A eh, toto chceme napraviť tým, že príjmeme smernicu a nariadenie v tomto parlamente. Najmä chcem oceniť smernicu, pretože táto smernica bude zároveň aj vodítkom pre rozvíjajúce sa trhy v Európskej únii, ktoré získajú a vytvoria týmto záložným listom veľmi cenný nástroj a ktorí toto usmernenie budú môcť využívať, aby e, všetko toto preniesli do e, vnútroštátnej legislatívy a síce tie osvedčené e, skúsenosti a prax v oblasti dlhopisov. Skutočne sme sa veľmi snažili v tejto legislatíve túto osvedčenú prax aj zohľadniť tak, že sme e, kladli dôraz na kvalitu predmetov, ktoré majú byť zabezpečené. Myslím si, že sme sa dopracovali pri tom k dobrému výsledku. E, smernicu o dlhopisoch upravujeme tak, že navrhujeme a rozlišujeme medzi dvomi rôznymi e, druhmi dlhopisov. Ten osvedčený dlhopis, tak ako je upravený aj v nariadení o primeranosti kapitálu produktu ktorý e, využíva 97 e, na trhu a má aj dôveru investorov a zavádzame aj nový segment na trhu, segment pre inovácie, segment pre rast, segment, ktorý má rásť a má prísť s novými finančnými možnosťami a umožniť aj výskum a testovanie nových nástrojov a predmetov na zábezpeku. Myslím si, že toto sú dobré rámcové podmienky na to, aby sa sa dlhopisy presadili ako nástroj financovania v Európskej únii a sú to tiež dobré rámcové podmienky na to, aby tento druh cenných papierov eh, mohol byť príjmaný aj zo štátov pomimo Európskej únie. Eh, vytvoríme si štandardy a normy eh, na medzinárodnej úrovni pre tento nástroj financovania. Mm, budeme môcť získať dôveru investorov tým, že tieto normy budú dobre, budú nastavené vysoko, budú zaťažiteľné. Dúfame, že sa nám podarí pritiahnuť aj emitentov. Každopádne vtedy, keď ako dúfame komisia e, príjme aj rozhodnutie o ekvivalentnosti, aby sa náš trh otvoril a nebol uzatvorený pred tými, ktorí majú e, rovnako tak záujem o využívanie tohto nástroja. Myslím si, že sme urobili správny krok e, správnym smerom. Teším sa na rozprávu a na súhlas zajtra v pléne a dúfam, že bude tento nástroj akceptovaný vo veľkej miere aj na e, trhoch v Európskej únii a pomimo. Ďakujem pekne. A teraz e, dávam slovo pani komisárke Bieňkovskej. Nech sa páči. Áno, kryté dlhopisy sú stabilné, nákladovo efektívne. Zdroje financovania počas krízy sa im darilo dobre na rozdiel od iných sú populárne v niektorých členských štátoch, v iných e, sú relatívne nové. A my chceme ďalej rozvíjať e, tento trh e, vytvorením vysokých štandardov a uplatňovaním osvedčených postupov z členských štátov. Na kapitálových trhoch by sa mali presadiť ako e, nové nástroje e, aj formou blendingu. E, má ísť teda o prostriedky pre reálne hospodárstvo bez narušania existujúcich národných trhov. Áno, kryté dlhopisy sa majú vydávať aj v tých krajinách, kde kapitálové trhy nie sú až také rozvinuté. Toto pomôže eh, bankám eh, využívať eh, bezpečné nástroje financovania a budú môcť teda financovať ako firmy, tak aj domácnosti. Úspory pre ľudí mali byť na úrovni 1,5 miliardy eur ročne. Máme harmonizované prudenciálne nástroje pre tieto e, nástroje, tak aby sme prispeli k finančnej e, stabilite. Nový rámec vychádza z dvoch pilierov. Poprvé, smernica, ktorá prichádza so spoločnou definíciou krytých dlhopisov, identifikuje kvalitné aktíva, ktoré e, môžu e, byť podkladom pre kryté dlhopisy. E, hovorí sa tam o dohovore pre kryté dlhopisy, stanovujú sa tam pravidlá, ktoré umožňujú využívanie označenia európske kryté dlhopisy. Po druhé, nariadenie umožňuje preferenčný kapitálový prístup k krytým dlhopisom nakupovaným bankám. Počas trialógu sa teda e, dohodlo a to komisia vydala som oznámenie, že e, chce vydať delegovaný akt e, tak, aby riešil situáciu krytých e, dlhopisov. E, čiže e, budeme riešiť nejaké prekryvanie medzi e, súčasnou maržou, ktorú stanovuje smernica a novou maržou, e, ktorú zavádza e, pomer pokrytia hotovosťou. Takže toto je vec, o ktorej sa bude hlasovať zajtra v Európskom parlamente. Chcela by som sa poďakovať parlamentu za úspešný výsledok, hlavne spravodajcovi pánovi Lukemu, všetkým tým spravodajcom. Ciele návrhu komisie Eh, sú zachované vďaka eh, efektívnemu prístupu parlamentu, eh, vďaka teda prístupu vyjednávacieho týmu a vďaka dobrej spolupráci s radou. Transpozícia a implementácia nových pravidiel, pokiaľ okryté dlhopisy, by mala prebehnúť relatívne rýchlo, vďaka čomu tento dôležitý zdroj financovania bude k dispozícii vo všetkých členských štátoch, čím podporíme rast a zamestnanosť v celej Európskej únii. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne, pani komisárka. A teraz dávam slovo pánovi Rosatyho, ktorý vystúpi v mene EPP. Nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Vážená pani komisárka, dnes eh, hovoríme o dvoch legislatívnych aktoch, ktoré stanovujú právny rámec eh, pre kryté dlhopisy Čiže e, sú to e, nástroje, ktoré sú dôležité pre kapitálovú úniu, je ďalší rozvoj. Preto si myslím, že sme dosiahli e, dobrú dohodu s radou. Smernica prináša prekryté dlhopisy jednotnú definíciu, ktoré aktíva môžu byť použité ako podklad, to sa tam hovorí, bankový dohovor sa zavádza. A sú tu dve kategórie, e, kryté dlhopisy, ktoré sú európske a potom prémiová kategória, kde tie požiadavky e, budú platiť aj zo znariadenia CER, e, pričom smernica umožňuje členským štátom vytvoriť si samostatné štruktúry podľa vlastného uváženia. E, to nariadenie je istým kompromisom, bolo to teda sporné, máme tam 8-percentný limit, pokiaľ ide o zabezpečenie pri tom treťom e, segmente kvality, čo umožňuje považovať tieto kryté dlhopisy za veľmi bezpečné, atraktívne aj pre investorov. Čiže je to dobrý zdroj financovania a príjmov pre banky. Ďakujem pekne spravodajcovi pánovi Lukemu, naozaj vynikajúca práca na správe a vynikajúca spolupráca s kolegami. Ďakujem pekne Európskej komisii, pani komisárke Bienkovskej za konštruktívnosť a chcem poprosiť kolegov, aby túto správu schválili bez pozmenení. Ďakujem, ďakujeme pekne. A teraz v mene SAD vystúpi slovo pán Sant. Máte dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Tento legislatívny proces má vytvoriť európsky trh pre kryté dlhopisy. My sme tento proces spustili v 2017. Mali sme tu uznesenie z vlastnej iniciatívy, ktorým sme iniciovali tento legislatívny balík. Nebolo to jednoduché, v každej krajine kryté dlhopisy majú s sebou iný vývoj, je to finančný nástroj, e, ktorý sa osvedčil už storočia na niektorých európskych trhoch, ale vyvíjali sa v kontexte národných trhov, cezhraničné transakcie e, až tak veľmi nefungujú. Dánsko, Nemecko, e, tam sa kryté dlhopisy považujú za dôležité investičné Nástroje napríklad na Malte v mojej krajine sa používajú vôbec. Čiže je to istá politická výzva vytvoriť európsky rámec pre kryté dlhopisy ako súčasť vytvorenia Európskej únie kapitálových trhov. Malo by to byť e, jedno riešenie pre všetkých. E, často e, v Štrasburgu inklinujeme k takýmto riešeniam. Alebo by ten model, ktorý príjmeme, umožniť rôzne úpravy vychádzajúce z Skúsenosti členských e, štátov. Ja osobne som za ten druhý model. Národné trhy majú určitú tradíciu, meniť ju nie. Európsky rámec však napriek tomu môže vzniknúť e, s cieľom progresívnej konvergencie k podobným pravidlám a postupom. Kompromisný text, ktorý máme, plne reaguje na túto výzvu, zahrania množstvo prvkov, zo správky z roku 2018, ako opravuje aspekty, ktoré pre skupinu SAD neboli priateľné. Podporuje harmonizáciu na Európskej únii, úrovni, pardon, posilňuje transparentnosť a ochranu investorov, ale e, nehrozí e, tu nejaké narušenie e, dobre fungujúcich národných systémov krytých dlhopisov. Ja som veľmi rád, že tieto priority sú v texte zapracované a poprosil by som kolegov, aby navrhli aby podporili tento návrh, ktorý je e, pred nami. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a teraz v mene EKR dostáva slovo pán Marias, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Koľko mám času? Po minútu a pol máte, pán kolega. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V Grécku ale aj v iných európskych krajinách eh, je veľká miera skepsy, pokiaľ ide o eh, takéto záložné listy, kryté dlhopisy, pretože eh, aj štátne dlhopisy padli v Grécku. My mali štátne dlhopisy, občania mm, im dôverovali a bolo veľa malých a stredných podnikov, dôchodcov, ktorí do nich investovali celý majetok do gréckých dlhopisov a potom prišlo PSI, uznesenie Euroskupiny a potom Herkat. A teraz máme v Grécku e, ľudí, ktorí skrátka nedôverujú dlhopisom, e, dôverovali gréckým dlhopisom a teraz nemajú žiadne peniaze, nemôžu si dovoliť zdravotnú starostlivosť, lieky a tak ďalej. Takže dokážte si presvedčiť, keď padnú štátne dlhopisy, tak skrátka padne aj dôvera v takúto formu dlhopisov. E, pán Luke hovoril, že je tu úsilie v správe e, nariadení aj e, smernici dopracovať sa k pevným garanciám, teda že tieto kreditopisy musia byť bezpečné, aby sa prilákali investori a aby z toho bol naozaj nástroj, ktorý povedie k vytvoreniu jednotného kapitálového trhu ale je na mieste veľká obozretnosť, aby tie zabezpeky naozaj fungovali, aby sme neskončili v takej situácii, že aj tieto dlhopisy padnú. Áno, závisí to od samotného fungovania trhu. Keď vznikne veľká kríza, tak e, si mnohí budú klásť otázku, či obstoja tieto dlhopisy alebo nie. Ďakujem. Pani Naktegal tu nie je, preto dávam slovo pánovi Geroldovi. Nech sa páči. Proszę bardzo. Niech sa Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka, pán spravodajca, drahý Bernd. Chcel by som spravodajcovi zablahoželať k tomu, že sa dopracoval k takému vyváženému prístupu, ktorý je zároveň pragmatický. Pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa krytých dlhopisov, tie vychádzajú z logiky posilnenia eh, únie kapitálových trhov. Dôležité je nestratiť zo zretela ten cieľ. Cieľ tejto legislatívy Ide konkrétne hlavne o podporu reálneho hospodárstva. Áno, chceme bankám dať k dispozícii zdroj financovania dlhodobého charakteru e, s cieľom dosiahnuť tento e, cieľ. E, Musíme však byť naozaj veľmi obozretní aby e, sme e, neoslabili reguláciu bank. Poprvé, je dôležité, aby sa zlepšilo prístup k financovaniu pre jednotlivcov a pre firmy. A po druhé, ak tu vyvstávajú nejaké rizika, ktoré dlhodobý úspech e, ohrozujú. Výsledok rokovaní je mm, naozaj obrovský, pretože umožní krajinám, kde takéto trhy zatiaľ neexistujú, uprednostniť e, takýto nástroj, ktorý bude stabilný, dokonca aj v krizových e, obdobiach. Pán Luka na to poukázal. Ďalšie nástroje, ako napríklad e, európsky eh, garantovaný eh, cenný papier. Toto eh, je ešte otázka budúcnosti ďalších diskusí. Chcem sa poďakovať všetkým za dobrú spoluprácu. Želám vám všetkým naozaj požehnané a veľkonočné sviatky. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz zostáva slovo pani Beres. Máte minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pani komisárka, minimálna harmonizácia národných režimov teda Európsky legislatívny korpus. Toto veľmi vítame. Je potom vytvoriť e, nástroj refinancovania bank, taký, ktorý bude fungovať a ktorý prehlbí úniu kapitálových trhov. Je potrebné si uvedomiť, že vďaka krytým dlhopisom e, mohli banky aj v roku 2008 počas krízy e, dávať do obehu financie každý národný trh má svoje e, vlastné e, úpravy, toto sa zohľadňuje v texte, napríklad v Francúzsku je možnosť blendingu, e, vytvárania takého pool, poolu, takéto možnosti máme, taktiež v Holandsku, vo Francúzsku, teda v Nemecku, v Polsku a tak ďalej sú isté osobitosti, čiže máme nejaký spoločný základ vychádzajúci z osvedčených postupov, teda by tu bola možnosť využívať toto označenie európske verité dlhopisy tak, aby sa tento trh mohol zdravo vyvíjať, e, aby sa kapitál mohol zahranične e, efektívne e, presúvať s vysokou mierou ochrany investorov aj emitentov, a to aj v časoch finančne zložitých pre banky. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne, pani Beres. Nikto sa neprihlásil do spontánnej rozpravy a preto dávam slovo pani komisárke. Pani Bienkovská, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, poslanky, neposlanci. Chcem sa poďakovať za všetky vaše vystúpenia, vaše vyjadrenia. Naozaj vidíme, že je tu široká zhoda, eh, pokiaľ ide o nové pravidlá investori v aj mimo EÚ budú vedieť, že tieto finančné nástroje, ktoré sú označené EU Covered Bonds alebo Premium Covered Bonds, že e, tieto splňajú e, dôležité štandardy stanovené európskou legislatívou a pod európskou kontrolou. Naozaj vychádzame z vyváženého prudenčného prístupu e, s možnosťou ďalšej revízie. Ja počítam s ďalšou podporou Európskeho parlamentu tak, aby kryté dlhopisy boli dôležitým zdrojom financovania európsku ekonomiku eh, aj do budúcna. Ďakujem pekne spravodajcovi aj tieňovým spravodajcom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani komisárka a ešte na záver dávam slovo kolegovi Lukemu. Nech sa páči. Nech sa páči, uzavrite to ako spravodajca. Ďakujem pekne. Dámy a páni, Kolegyne, kolegovia, ďakujem za diskusiu, ďakujem všetkým tým spravodajcom, aj e, komisným službám za vynikajúcu spoluprácu na tomto legislatívnom akte. To dôležité tu už odznelo, preto sa obmedzím na dve veci. Poprvé, maličký komentár k tomu, čo povedal pán Notis Marias môj kolega zo skupiny. Áno, samozrejme, že vždy musím žiť, aby sa dlhopisy eh, preplácali. Napríklad eh, grécké dlhopisy sú príkladom takých, ktoré preplatené neboli. Eh, hovoríme však o bankových dlhopisoch. A ak má niekto pochybnosti o bonite, tak sú kryté aj niečím, nejakými aktívami pokiaľ ide o ochranu pred inými e, veriteľmi, tá je e, daná. Čiže grécka vláda, mm, ak je tu teda e, o jej dlhopisoch pochybnosť v súvislosti s krytím, je možné toto nejakým spôsobom zabezpečiť. A toto by bol iste potrebný krok, aby sa zlepšila úverová dôveryhodnosť mm, aj greckých dlhopisov a greckej vlády. Kolega Sant hovoril, že e, nemôžeme narúšať dobre fungujúce trhy. O toto nám presne išlo. Za nám išlo o to, aby sme do tejto smernice zapracovali osvočené postupy a e, oboje naraz sa nedá e, ak by sme nechceli nič narúšať, tak by sme museli pripustiť akúkoľvek prax vrátane tej najhoršej. A toto presne nebol cieľ harmonizácie, o ktorú sa tu pokúšame. Myslím si, že sa nám dosť dobre podarilo e, vyhnúť sa e, takémuto nesplnému smerovaniu tým, že sme zdôraznili kvalitu e, v legislatívnych rámcoch niektorých členských štátov a vytvorili sme aj istý tlak pre iné členské štáty, aby sa tomuto prispôsobili. Čiže kryté dlhopisy, ich úprava je zlepšená a myslím, že takto pripravujeme túto formu investícií na budúcnosť. Ďakujem pekne. Týmto teda uzatvárame túto rozprávu. Hlasovať sa bude zajtra. Všetkým zúčastneným sa chcem poďakovať.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 o e, Dieselgate a iných záležitostiach je zásadné, aby e, parlament mal vyšetrovaciu právomoc. A e, Ramon už hovoril, že členské štáty odmietajú systematicky mať normálnu diskusiu o obsahu návrhu Európskeho parlamentu. Argumentácia bola taká, že návrh Európskeho parlamentu nebral do úvahy základné výhrady. Avšak to v podstate znamená, že sa ignoruje osobitná legislatívna procedúra na základe článku 226 Lisabonskej zmluvy. To samozrejme znamená, že v tomto prípade majú inštitúcie hľadať kompromis, ktorý je pre všetkých akceptovateľná. E, Rada odmietla pôvodný návrh Európskeho parlamentu a e, e, Rada tvrdí, že Európska rada už má od parlamentu dostať text, ktorý je priateľný pre radu, ale toto nie je spôsob, ako to funguje. E, musíme diskutovať o možných dohodách e, pre nadchádzajúci viacročný finančný rámec v danom e, rámci. A to nemusí byť text, ktorý sa im nevyhnutne páči. A ďalšou výhradou bolo, že tento text nebol v súlade s princípou vzájomnej spolupráce. Avšak tu je v stávke základná otázka vzájomného rešpektu a právomoci parlamentu. Je zásadné, aby rada a komisia chápala našu e, výhradu. V konečnom dôsledku nemáme e, povinnosť súhlasiť jeden s druhým, ale máme povinnosť to aspoň e, skúsiť. A zdá sa, že Európska komisia ani rada si toto nesplníme. Ďakujeme veľmi pekne a pán George Chamba za radu. Pán predsedajúci, vážení poslanci. Samozrejme, e, je veľmi dôležité, aby sme aj na konci mandátu hovorili o právomociach Európskeho parlamentu. E, e, keď Začneme vás tým, že ubezpečujeme vás, že vyšetrovacie výbory sú nesmierne dôležité nástroje, ktoré umožňuje Európskemu parlamentu e, vykonávať politickú kontrolu v rámci únie a ktorý je založená na vzájomnom rešpekte voči demokracii a právnemu štátu, a tak ako to vyžadujú zmluvy vzhľadom na to, že od správu pána Martina eh, Európsky parlament eh, a rovnako ako aj rada prešetrovala, preskúmavala niekoľko návrhov, eh, poukazuje na to, že máme záujem o našu na záujem vzájomnej spolupráce. Avšak Martinova správa obsahovala e, významné obmedzenia, ktoré vyplývali z článku 226 a hovorili sme takisto aj o rozšírení vyšetrovacích právomocí vyšetrovacích výborov, ktoré idú proti tomu, čo bolo dohodnuté a napriek tomu, aby sme mohli ustáliť protichodné názory, požiadali sme odpor, e, o poradu e, právne odbory jednotlivých inštitúcií. Mali sme mnoho stretnutí, avšak ten pokrok bol dosiahnutý v tých menej problematických Eh, oblastiach, avšak nevyriešilo to eh, práve tie zásadné názorové rozdiely eh, v strategických a politických záležitostiach. Zastali sme aj vyrozumenie pani Hübner počas rakúskeho predsedníctva a my sme mm, privítali neoficiálny dokument od spravodajcu pána Atonda, ktorá mm, bol novým pokusom obnoviť tento dialog. Tento neoficiálny dokument má mnohé zlepšenia v porovnaní s návrhom z roku 2014 a samozrejme e, vysporiadáva sa s určitými výhradami, ktoré mala predtým rada a e, samozrejme zakladá aj určité možnosti, ako riešiť situáciu, tak ako boli navrhuje. Neoficiálny dokument však takisto obsahuje aj niekoľko opatrení, e, ktoré, ku ktorým máme závažné výhrady, ako aj tomu bolo v minulosti. V zásade pozícia rady e, sa v zásade neznam, nezmenila od správy pána Martina. Budem špecificky ak veľmi konkrétny napríklad e, predvolávanie e, jednotlivcov ako svetkov, ktorí nie sú úradníci, ako aj hrozba sankcií, vypočutia e, úradníkov Európskej únie a zamestnancov Európskej únie. A samozrejme je tu aj vypočutie napríklad právnych osôb, ktoré nie sú a nefungujú v pôsobnosti európskeho práva za nesúlad s týmto právom. A potom je tu uvalovanie sankcií a to sú napríklad Eh, oblasť trestného práva, trestného zákonníka, ale za tie sú zodpovedné jednotlivé členské štáty. Ja nebudem zachádzať viac do eh, podrobností, eh, pretože viem, že ste veľmi dobre oboznámení s výhradami rady, pretože boli už viackrát spomínané od začiatku rumunského predsedníctva chceli sme si vyjasniť vzájomné pozície, a to vrátane pozície komisie. A samozrejme k Zobrali sme do úvahy aj formálny kontext našich eh, predchodcov, ako aj dvoch spravodajcov a spoluspravodajkyne. Eh, eh, my sme ako rada otvorení konštruktívnemu dialogu s Európskym parlamentom, aby sme mohli vyriešiť tieto komplexné záležitosti. Ak bude parlament mať záujem pokračovať v diskusie, myslíme si, že môžeme pokračovať a odraziť sa od tých úspechov a tých názorových prekryvov, ktoré sme zatiaľ dosiahli. Ďakujem a ďakujem veľmi pekne za vašu trpezlivosť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani komisárka Bienkovská v mene komisie. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážení poslanci. Dovolte mi e, privítať e, túto otázku na ústne zodpovedanie na pozíciu komisie, ktoré sa týka vytvárania vyšetrovacích výborov zo strany Európskeho parlamentu. Zatiaľ čo pre Európsky parlament je nesmierne dôležité mať takýto návrh a získať samozrejme v prvom rade na takúto iniciatívu súhlas rady a komisie od vytvorenia Lisabonskej zmluvy. Európsky parlament navrhol niekoľko fóriem takéhoto návrhu nariadenia. Ten nedávny neoficiálny dokument bol predložený výborom pre ústavné záležitosti a bol posúdený radou v máji minulého roku. E, komisia uznáva, že nový e, neformálny návrh je e, vytvorený na základe precíznejších právnych termínov a samozrejme napríklad, čo sa týka pravidiel vytvárania vyšetrovacieho výboru, tie procesné pravidlá, ktoré sa týkajú eh, už samotného vyšetrovania a vytvorenie centrálneho kontaktného bodu pre vyšetrovania. Nový neformálny návrh takisto obsahuje aj odkazy na eh, spracovávanie osobných údajov z e, fyzických osôb a na rámec, ktorý bol vytvorený e, Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Avšak e, neoficiálny dokument takisto obsahuje aj mnoho Eh, právnych eh, a eh, ústavných nejasností, ktoré sa snažíme vyjasniť s radou a parlamentom od roku 2012. Tým najväčším výhradou sú sankcie pre nesúlad s opatrením jednotlivých nariadení, niektoré aspekty, ktoré sa týkajú vyšetrovacích prostriedkov, ktoré by boli v rukách výborov, ako napríklad vyšetrovanie v teréne, vypočúvanie komisárov a bývalých komisárov, vypočutie úradníkov a zamestnancov a takisto aj vypočúvanie fyzických právnických osôb. Ďalším bodom nové, novozavedené e, pravidlo, ktoré sa týka opravných prostriedkov, ktoré majú byť prijaté na vyšetrovacích výboroch o ich členoch e, a ďalších pracovníkov Európskeho parlamentu a potom ostatné opatrenia, ktoré zdá sa e, dáva vyšetrovaciu právomoc Európskemu parlamentu, ktoré sa týka zastavenia rokovania komisia. Bez ohľadu na tieto výhrady chcel by som prizvukovať, že komisia je naďalej ochotná eh, angažovať sa v konstruktívnom trilaterálnom eh, rozhovore, aby sme eh, preklenuli tie rozdiely, ktoré existujú medzi tromi inštitúciami. Budúca, budúca diskusia by mala prispieť Eh, s inštitucionálnymi možnosťami a dodať nový eh, rámec práve na tieto rozhovory na inštitucionálnej. Ďakujem veľmi pani komisárka. Mal, teraz ďalším rečníkom by mal byť pán Vilent eh, za EPP, ale nevidím ho, tak teraz poprosím ďalšieho rečníka za frakciu ALDE, pani Pakazara Tunda Ruiz. Muchas gracias, presidente Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Neviem, či ste nás počúvali, ale my sme povedali niekoľkokrát a opakovane v priebehu ostatných rokov, a to povedali aj predrečníci, že hovoríme o nedostatkoch lojálnej spolupráce. Pozrite sa, najprv si to ujasníme, ako sa veci majú v tomto funkčnom období parlamentu sme nemali e, kapacitu, aby sme sa venovali otázkam ako Panama Papers alebo Dieselgate alebo osobitnému výboru pre terorizmus, pretože vy ste sa to snažili všetko zablokovať. Pán Chaurigi, ktorý má vo svojom mandáte vyjednávacie kapacity ani on nedosiahol žiadneho koncenzu, takže kvôli vám nazývajme tie veci správnym menom. Už viac ako 25 rokov fungujeme na základe rozhodnutí, ktoré už nie sú aktuálne. Toto nie je Není parlament z roku 1995, my tu proste potrebujeme eh, nová, pravi, nové pravidlá, a vy vždy argumentujete svojimi argumentami. Ale vy nemáte pravdu, pretože my vďaka tomu strácame dôveryhodnosť. Pretože my musíme byť schopní vyšetrovania, musíme mať tieto právomoci. A nie je to spravodlivé, nie je ani dôstojné, že e, bratské a sesterské inštitúcie ako e, komisia a rada e, zväzovali ruky nám, ktorí sme priamo volený 500 miliónmi európskych občanov. To znamená, že vy máte určité právomoci, ale my tie právomoci máme rovnako na základe zmluv, ktorý by sme mali ďalej rozvíjať. A nie je spravodlivé, že pán Chaurek je 5 rokov pracoval rovnako ako pani Hübner eh, vo výbore pre ústavnú záležitosti a vo výbore AFKO. Eh, a stále ste nám zatvárali dvere pred nosom. Takže jediné, čo vám môžem povedať, že toto nebolo dôstojné z vašej strany. A ďakujem veľmi pekne Chauregimu, že v rámci poslednej rozpravy toto spomenul. A musím povedať, že pán Chauregi, že vás poznám 30 rokov a že som s vami mohla ďalej spolupracovať. Nevidím pána Šolca za GUE NGL, takže dám slovo pani James za EFDD. Ďakujem, pán predseda. Parlament je iba oknom tzv. európskej demokracie. A teraz tu vidíme, pokiaľ demokracia má byť zmysluplná, potom volení zástupcovia a europoslanci, moji kolegovia, musia byť schopní dostať odpoveď na všetko, e, čo oni prezentujú e, Právo na vyšetrovanie a vyšetrovacie výbory je toho podstata. To preukazuje však to, že táto snemovňa je iba e, bábkou e, komisie a rady, ak pokiaľ e, takýto právny štatút parlamentu nebude vôbec uznaný Ruší ma to, ale neprekvapuje ma, že Rada a komisia e, jednajú obštruktívnym spôsobom. Čo sa týka právomoci Európskeho parlamentu, e, kladieme si otázku, prečo euroskeptici a populisti prekvitajú v Európe. Ale tá odpoveď je priamo pred vami. Toto je priame zlyhanie demokratického procesu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani bardzo. Teraz to... Ďakujem pekne a teraz poprosím pána pospíšila na minútu a pol. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Musím povedať, že z postoja rady a komisie som veľmi smutný. Je to fakticky pohordanie parlamentom. Európske právo dáva nášmu parlamentu jasnú právomoc na vyšetrovanie. Členské štáty sa na tom pri príprave primárneho práva zhodli. A to, že e, nie je schválený zatiaľ k tomu základnému právu vykonávací dokument, to je veľká hamba. Musím povedať, že ma znepokoje najmä e, chovanie e, rady. Už z listu z minulého roku vidíme, že sú tam len alibistické výhovorky, prečo takéto niečo nie je možné od zástupcov demokratických štátov, ktorí, ktorí ctia princípy demokratického štátu by som očakával, že sa budú lepšie snažiť naplniť právomoci kľúčového orgánu európskej demokracie, Európskeho parlamentu. My sme zástupcovia občanov, sme priamo volení, máme právo byť e, vypočutí a komisia žiaľ takto nám obmedzuje výkon e, e, a rada tiež výkon našich kompetencií. Toto, ak by sa dialo v inej krajine, okrem Európskej únie, tam, kde neexistuje právny štát, potom by som to chápal. Často kritizujem kritizujeme, e, keď sú potlačané e, práva, ale tuto žiaľ pohordáme vlastným európskym právom priamo e, na úrovni Európskej únie. Dámy a páni v rade a v komisii, trochu si to uvedomte, je to veľmi špatná vizitka, tento postoj k tejto problematike, k rešpektovaniu práva a právneho štátu. Ďakujem pekne. V spontánnej rozprave sa nám o slovo hlási pán Marias. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Aké sú vlastne základné funkcie parlamentu? legislatíva, parlamentná kontrola, a tiež vyšetrovacie výbory. To sú úlohy demokratických parlamentov a právo Európskeho parlamentu vykonávať vyšetrovania, zriadovať vyšetrovacie e, výbory e, je samozrejmosťou a je upravené primárnym právom, takže musí existovať táto možnosť, aby parlament mohol tieto úlohy vykonávať, pretože keď sa nezriadujú žiadne vyšetrovacie výbory e, pri škandáloch ako LuxLeak, Panama Papers, Dieselgate, parlament nerobí vôbec nič, potom e, je ohrozená jeho vierohodnosť, vznikajú problémy, sú problémy aj vo vzťahu s občanmi a, skutočne chceme mať e, možnosť vykonávať tieto vyšetrovacie právomoci a myslím si, že stanovisko rady naozaj sa neuberá dobrým smerom. Ďakujem e, pekne. Keď už tu vidím pána Šolca, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. Poviem to hneď na začiatok. Som za to, aby sme ako Európsky parlament túto vec e, predostreli na Európskom súdnom e, dvore. Podľa e, môjho právneho ponímania k tomu sme dokonca povinní, pretože my sme parlament našich občanov európskych a je to ich právo, aby mali silný parlament, ktorý môže vykonávať svoje právo moci v plnej miere. Vidíme tu taktiku oddelovania, robí sa tu strach a veľké strany majú strach pred Európskym parlamentom. Čo by sa stalo, keby Európsky parlament e, mohol vyšetrovať jednotlivých členov vlád, respektíve prizvať si ich a vypočuť ich. E, vyšetrovací výbor by bol veľmi posilnený, keby mohol uvaľovať sankcie voči tým, e, ktorí nedodržiavajú pravidla stanovené parlamentom. A komisia komisia sa nebráni, ale e, e, je v tom spoločne e, s radou. Je potrebné postarať sa, aby bolo možné vyšetrovanie v tej ktorej krajine. Pre ľudí by to bolo oveľa vierohodnejšie, pokiaľ ide o demokraciu, ak by Eh, teda keď nechcete parlamentnému vyšetrovaciemu výboru ukazovať dokumenty, čo si ľudia o tom majú eh, myslieť, keď vaši úradníci eh, sú povinní hovoriť pravdu pred vyšetrovacím výborom, čo si myslíte, čo by všetko vyšlo na svetlo sveta. Ďakujem pekne, pani komisárka. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, vážení poslanci, za vaše pripomienky. Dovolte mi eh, zdôrazniť, že komisia prikladá veľkú dôležitosť úlohe parlamentu eh, pri eh, politickej kontrole a vyšetrovaní. E, ide o to, že chceme e, zabezpečiť, aby občania Európskej únie, e, aby ich problémy boli riadne riešené. Uznávame prácu, ktorú inštitúcie odviedli doteraz a ten neoficiálny dokument predstavuje určitý postup, pokiaľ ide o návrhy v tejto oblasti. Ako som spomínala predtým, Komisia sa domnieva, že ten posledný návrh obsahuje viacero právnych a inštitucionálnych obav, ako sú sankcie, spôsoby vyšetrovania a právne nápravy. Komisia uznáva potrebu mať primeraný nástroj, ktorý bude plne rešpektovať inštitucionálne výsady a príslušné právne rámce v členských štátoch. Komisia je ochotná zapojiť sa do konštruktívnych trilaterálnych diskusí s cieľom nájsť vhodné riešenia obavám, ktoré ešte stále pretrvávajú. Dúfame, že môžeme dosiahnuť pokrok v tejto politicky citlivej, ale veľmi dôležitej agende. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem bardzo. Na koniec prosím o zabranie głosu v imieniu Rady pána Čamba. Ďakujem pekne a teraz e, pán Čamba za radu. To conclude, I would like to aby som to uzavrel, chcem sa vám všetkým poďakovať za túto otvorenú a úprimnú výmenu názorov, ktorá nám ďalej umožnila objasniť si naše príslušné pozície. Dovolte mi ubezpečiť vás, že tak rumunské ako aj nadchádzajúce rakúske predsedníctvo rovnakým spôsobom boli ochotné zapájať sa do otvorenej a konštruktívnej výmeny názorov, tak aby sme dokázali spolu dosiahnuť dohodu medzi inštitúciami, pokiaľ ide o túto agendu. Tak veľa schôdzí skupiny pre všeobecné záležitosti sa venovalo práve tejto téme. Bohužiaľ, za daných okolností je jasné, že nie je možné uzavrieť tento spis počas eh, volebného obdobia tohto parlamentu. Ale dovolte mi ešte raz potvrdiť ochotu rady a záväzok ďalej sa angažovať s Európskym parlamentom, či už v inom kontexte po voľbách. V konečnom dôsledku v našom spoločnom záujme je objasniť tieto pravidlá, ktoré opravujú právo parlamentu na vyšetrovanie, a tak aby sme videli, aké sú presné práva a povinnosti. Ďakujeme pánovi Atondovi za skvelú prácu, ktorú odviedol. On je spravodajcom v tejto veci a viem, že sa snažil odviesť maximum tak, aby zlepšil to, čo bolo predtým, ten stav predchádzajúci. A teda aj správu v tejto dôležitej veci. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne, ďakujem za pozornosť. To je posledný krát, čo rumunské predsedníctvo vystúpi na plenárnej schôdzi. Ďakujem vám všetkým e, za dobré tempo spolupráce, ktoré sme mali za tieto tri mesiace, počas ktorých sme pôsobili a počas ktorých sme sa snažili o úprimnú otvorenú spoluprácu s inštitúciami, inštitúciami EÚ. E, ďakujem pekne, bolo potešenie pracovať s vami, s rumunským predsedníctvom. Týmto uzatváram túto rozpravu. Dostal som jeden návrh uznesenia, ktorý e, predstavil výbor AVKO. Hlasovanie bude zajtra. I prechodzimy do kolejnego punktu. Môžeme prejsť na ďalší bod programu a síce správa Jose Manuela Fernandeza a Roberta Gualtieriho o programe InvestEU. Ako prvý vystupí samozrejme spravodajca pán Fernández. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som privítal komisiu a poďakoval sa všetkým, ktorí pracovali na tejto dôležitej správe, pokiaľ ide o program InvestEU 2021-2027. Chcem sa poďakovať Robertovi Gualtierimu, spoluspravodajcovi a takisto osobitne vyzvinúť Otmara Karasa, ktorý už pracoval na investičnom pláne pre Európsku úniu do roku 2020, eh, ktorý poznáme pod menom Junckerov plán. Takže veľká vďaka všetkým. Tieňovým spravodajcom samozrejme, zamestnancom Európskeho parlamentu, a výboru pre rozpočet a sekretariatu výboru pre rozpočet. 2021-2027 eh, budeme mať nový investičný plán na toto obdobie, ktorý buď zlúči 14 existujúcich finančných nástrojov. To znamená istú mieru zjednodušenia, ale zároveň eh, sa za tým skrýva istá miera ambícií. A z tohto dôvodu je parlament žela, aby tých 14 finančných nástrojov, e, ktoré boli zlúčené dokopy pod jednu hlavičku, pod jeden nástroj, aby mali rovnakú mieru záruk. Preto vyčlenujeme 40,8 miliardy eur na to, aby sme zaručili fungovanie tohto programu a aby sme zmobilizovali 700 miliónov. To všetko sa viaže k viacročnému finančnému rámcu Chcel by som ale vyjadriť eh, svoju spokojnosť s touto dočasnou dohodou, ktorá je ešte otvorená z dôvodu prebiehajúcich rokovaní o viacročnom finančnom rámci. V rámci tohto investičného plánu pre Úniu sú štyri také hlavné okna, tak povedec. Je tu jedna oblasť, ktorá sa týka udržateľnej infraštruktúry, potom je tu ďalšia časť pre malé a stredné podniky, oblasť eh, výskumu a inovácií, to je tretie, a po štvrté je tu sociálny rozmer alebo sociálny cieľ. Európska únia musí zabezpečiť, že investičné medzery alebo rozdiely medzi krajinami a regiónmi a ťažkosti s prístupom na finančné trhy pre niektoré krajiny by už nemali pretrvávať. A tým pádom musíme zabezpečiť e, zníženie ťažkosti pokiaľ ide o prístup k eh, financovaniu. A toto si vyžaduje od členských štátov, aby sa pripravili na novinku, na inováciu, ktorá sa týka oblasti členských štátov. Eh, je to doplnková časť, dobrovoľná, ale pomôže to tým členským štátom, ktoré majú národné mm, podporné banky alebo nejaké schémy e, takýchto udržateľných investícií, tak aby mohli riešiť tieto situácie. Mali sme veľmi pozitívnu reakciu na túto našu snahu. Prispelo to k posilneniu konkurencieschopnosti, k rastu a k vysokokvalitným pracovným miestam. A v konečnom dôsledku zlepšujeme aj správu a riadenie tohto finančného nástroja. nad rámec toho poradnej, tej poradnej, alebo teda